Vážený pán predseda, pán predseda, ja som to nepochopil s tým hlasovaním. Neviem, schválili sme, boli, hlasovali sme za to, čo sme schválili na konferencii predsedov, alebo sme hlasovali proti. Takže štvrtok nie je zasadanie. Takže vy chcete byť zaplatení bez hlasovania. V poriadku. Pán predseda, pán predseda Dol, eh, hlasovali sme o jednej jedinej veci. A síce o tom, že vo štvrtok nebudeme hlasovať o jednej jedinej správe. Takže nebudeme hlasovať o eh, prípadoch eh, porušenia ľudských práv v Konžskej demokratickej republike. Všetky ostatné e, body na programe ostávajú nezmenené, ale nebude sa hlasovať o tejto jedinej správe, o tomto bode. Hlasovali sme teda iba o hlasovaní o tejto správe. Všetko ostatné vo štvrtok ostáva v nezmenenej podobe. Je to jasné? Takže my sme hovorili iba o jednom hlasovaní. Takže tento štvrtok pracujeme normálne. V poriadku. Je to jasné? Vážení kolegovia, teda hovorili sme iba o tom jednom hlasovaní vo štvrtok. Týka sa to Konga. Konžskej demokratickej republiky a ničeho iného. Takže teraz prechádzame k rozprave. Budeme hovoriť o správe The Vejrak, vyšetrovania a prevencia nehôd a incidentov v civilnom letectve. Teraz sa obraciam na pani spravodajkyňu. Pani Dovejrak. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska politika dopravy to nie sú iba hospodárske ciele, ale eh, hlavne vôľa zabezpečiť najvyššie štandardy, pokiaľ ide o bezpečnosť cestujúcich. Pani spravodajkyňa, eh, všetko je eh, pripravené. Pokračuje spravodajkyňa tomuto cieľu sme sa priblížili, ale musíme v tom pokračovať, aby sme zabezpečili optimálny úroveň e, bezpečnosti a v tomto rámci aj dnes hovoríme o návrhu nariadenia, čo sa týka e, vyšetrovania prevencie nehôd a incidentov v cieľnom letectve. E, viacero týždňov sa ťažko vyjednávalo a pred letom nebolo možné dosiahnuť dohodu v prvom čítaní s radou tak aby boli zaručené skutočné, aby bol zaručený skutočný pokrok v tejto oblasti a taktiež vo vzťahu s obeťami a ich rodinami. Od roka 2000, od konca 2010 by mohli eh, isté nové opatrenia vstúpiť do platnosti. O aké opatrenia ide toto nariadenie? Posilňuje pani predse, eh, pán predseda prerušuje rečničku. Eh, Vážený prítomný, Prosím, umožnite nám diskutovať, jednoducho sa tu nepočujeme. Vážení kolegovia, takže poprosím vás o ticho. Pokračujte, pani spravodajkyňa. O aké opatrenia ide v tejto správe? Najskôr nezávislá, eh, nezávislé vyšetrovanie a práce vyšetrovateľov, prístup k dôkazom a dostatočné prostriedky na určenie dôvodov eh, nehody. Eh, druhá, druhé dôležité opatrenie, ujasnenie úlohy ASA. Táto agentúra mm, vydáva osvedčenia Pán predseda, ja mám pocit, že to nikoho e, nezaujíma. Možno, že by sme to na chvíľu mohli prerušiť, lebo ja sa nepočujem. Pani spravodajkyňa hovorí, pán predseda, je to skôr obvyklé v tejto e, zasadacej miestnosti. Nič s tým žiaľ nespravíme. Pokračujte. Takže ujasňuje sa úloha IC pri leteckej nehode. Táto agentúra eh, vydáva osvedčenia a teda nemôže sama vyšetrovať v prípade nehody, pretože nemôže byť aj sudcom, aj súdeným, ale eh, musí mať prístup k potrebným informáciám, eh, dôležitým pre vydávanie osvedčení a taktiež musí poskytovať svoje vedomosti. Takže v súlade s doložkou 13 dohovoru z Chicaga. Táto agentúra bude poradcom pri vyšetrovaní. E, tretie opatrenie, vytvorenie siete e, vyšetrovacích kancelárií Eh, tu by sa posilnená, posilnila už existujúca spolupráca medzi členskými krajinami. Bola by to flexibilná podoba bez právnej subjektivity, ale napriek tomu by, boli zlepšené, eh, by bola zlepšená kvalita vyšetrovania, pretože by sa zvýšila spolupráca, eh, zdieľali by sa osvedčené postupy, bolo by lepšie, bola by lepšia odborná príprava vyšetrovateľov a taktiež sa hovorí o vzťahu medzi technickým a súdnym vyšetrovaním. Tu nariadenie taktiež navrhuje konkrétne e, napredovanie zabezpečuje sa okamžitý prístup e, vyšetrovateľov k dôkazom a e, taktiež e, predbežná, predbežný súhlas e, súdov pre tieto vyšetrovacie kancelárie. A potom samotná otázka ochrany obeti a ich rodín. V nariadení sa hovorí, že v prípade nehody zoznam pasažierov e, z havarovaného lietadla musí byť k dispozícii do maximálne dvoch hodín. Tým by sa zredukoval to bolestivé čakanie e, rodín a okrem toho sú tu viaceré opatrenia určené rodinám obetí. Ide o e, možnosť v momente rezervácie povedať, e, koho treba upovedomiť v prípade nehody, potom potreba informovať rodiny o napredovaní vyšetrovania pred zverejnením týchto informácií, určenie referenta, ktorý bude spaj, spojkou s rodinami obetí počas celého trvania vyšetrovania a taktiež e, potreba, aby členské krajiny mali e, akčný plán v prípade naliehavej situácie a taktiež mať v Európe krízový plán, ktorý by sa zaoberal aj psychologickou podporou rodina, taktiež E, povinnosť pre všetky letecké spoločnosti, ktoré lietajú do Európy, mať minimálne poistenie na odškodnenie e, rodín a taktiež e, podávanie správ o rôznych leteckých udalostiach. Je to veľký pokrok, pretože tam sa hovorí o tom, že AESA a príslušné národné orgány by mali prístup k tejto databáze táto databáza bude analyzovaná na to, aby bolo možné preventívne konať a vyhnúť sa teda e, tomu, aby sa nejaké nehody e, stávali. E, takže to sú hlavné línie. Chcem sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom. Vynikajúco sme spolupracovali a dopracovali sme sa vďaka tomu k tomuto výsledku. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne, madam. Ako ste mohli zistiť, ja som vás nenaro- nevyrušil, lebo na začiatku vášho prejavu bola veľmi tvrdá atmosféra, takže chcel som vás e, zastaviť po 4 minútach, ale ďakujem vám pekne za váš príhovor. Teraz v mene podľa rokovacieho poriadku faktická poznámka. Pán Ďakujem veľmi pekne, ja by som chcel tiež niečo povedať a nechcel som prerušovať spravodajkyňu. Už je to pravda, je skutočne nepripustné, ako prebiehal začiatok tejto diskusie. Ide tu o ľudské životy, o letecké nešťastia a o to, ako predchádzať takýmto nehodám a ako chrániť ľudí. Myslím, že to je minimálne tak dôležité, ako e, rozpravy o rokovacom poriadku a preto sa musíme zamyslieť nad tým, ako zabrániť takémuto vyrušovaniu na začiatku rozpráv. Ďakujem pekne. Je to otázka a žiadosť na všetkých kolegov, pretože je to veľmi dôležité zanechať všetky ostatné veci a treba, aby každý počúval rozprave, aby sme začali a aby potom diskutovali mimo sály. Ja plne s vami súhlasím. Ďakujem pekne. Mene Európskej komisie pani komisárka Cecilia Malštrom. Vítajte v Európskom parlamente. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Stení poslanci, pekné popoludne. Chcem sa pekne poďakovať spravodajkyni, Madame Deverak a tieňovým spravodajcom za prácu a ich pokračujúcu činnosť v podpore komisie legislatívneho návrhu, čo viedlo k tomuto dôležitému a novému nariadeniu o leteckej bezpečnosti v Európe. Nebolo to e, ľahká téma, ako povedala spravodajkynia. naopak. Sú tam témy, ktoré si vyžadovali veľmi delikátne a citlivé rokovania, aby sa dosiahla rovnováha medzi záujmami zabezpečením nezávislých bezpečných, bezpečnostných vyšetrovaní a súdnych orgánov, aby sa mohla vykonávať investigatívna činnosť a aby sa chránila anonimita tých, ktorí sú zasiahnutí vyšetrovaním. Ale my sme toto urobili, pretože chceme sa poučiť z tejto práce a napokon poskytnúť dobré a nové moderné pravidlá, ktoré nám pomôcť pomôžu vyšetrovať profesionálne a predísť budúcim nehodám a incidentom, aby sme zabezpečili vysokú úroveň leteckej bezpečnosti európskych občanov. Preto bolo veľmi dôležité, aby Rada a parlament boli pripravené e, dosiahnuť potrebné kompromisy a za to vám všetkým ďakujem. Tiež chcem zdôrazniť, že komisia zdieľa hodnotenie zo strany spravodajkyne. Tento dokument predstavuje dobrú rovnováhu medzi rôznymi záujmami, ktoré sú tu zahrnuté. Samozrejme, napokon najväčším výťazom tu je európsky cestujúci. Letecká bezpečnosť a ochrana cestujúcich je prioritou pre komisiu a bola primárnou obavou nás všetkých okolo rokovacieho stola a preto si myslím, že by sme mali byť dnes hrdí. Vyzývam všetkých členov Európskeho parlamentu, aby podporili kompromisný text, ako ho vyrokovala pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pani komisárka. A teraz v mene Európskej ľudovej strany si vypočujeme Wernera Kúna. Máte slovo. Danke, Herr Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, drahé kolegyne, kolegovia. Naša kolegyňa Kristýn de Vejrák napísala skutočne vynikajúcu správcu, správu ktorá je výsledkom dlhých rokovaní, ale bolo tiež správne pripomenuté, že sa tu jedná o ľudské životy. A my musíme e, zohľadňovať, e, že vyšetrovanie nešťastí v civilnom letectve je vykonávané podľa smernice z roku 1994. Takže máme spoločný, máme spoločný trh s leteckými službami, máme European Open Sky. Za ostatných 15 rokov objem leteckej dopravy sa viac ako zdvojnásobil. No a naše spoločné snahy sa venujú tomu, aby sa bezpečnosť leteckej prevádzky a dopravy neustále zvyšovala. No a samozrejme, my musíme všetky e, nehody veľmi podrobne preskúmať a vyšetriť. No a na to poukázala kolegyňa De Vejrak, e, že dôležitú úlohu v tom zohráva aj vzťah súdov, vyšetrovacích orgánov. No, Európska letecká agentúra EASA zohráva dôležitú úlohu, ktorú treba posilňovať. Ale aj národné kompetencie, ktoré máme k dispozícii práve v tejto oblasti, tak ako to je v Nemecku, ale aj v iných krajinách, to musíme využiť na to, aby sme dospeli k presným výsledkom, z ktorých sa budeme môcť poučiť, ale aj musíme zabrániť plýtvaniu peňazí. Rovnako dôležitá je lepšia spolupráca. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší je Brian Simpson v mene socialistov a demokratov. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať našej spravodajkyni za jej tvrdú prácu o tejto dôležitej problematike. Chcem sa sústrediť na dve otázky obsiahnuté v správe z dneška. A poprvé, ako zlepšiť vyšetrovanie e, nehôd a druhá je otázka práv obetí a príbuzných, ktorí sú zasiahnutí takýmito nešťastiami. Dopravný výbor posilnil niekoľko ustanovení a pôvodne to podporila aj komisia. My sme vyjasnili úlohu, ako povedala naša spravodajkňa, pri vyšetrovaní nehôd, aby sme, to je úloha EASA, aby sa zabezpečilo, že toto vyšetrovanie bude nezávislé a nemôže sa do neho zasahovať. Nemôžeme umožniť regulátorovi, aby bol aj vyšetrovateľom súčasne. Preto je tu jasná definícia úlohy EASA ako poradcu, ako je definovaný článkom IKEO, článok 13. A takisto podporujeme zriadenie Európskej siete E, vyšetrovacích orgánov a potrebu, aby boli údaje analyzované na celoeurópskej báze, aby sa zlepšila kvalita vyšetrovanie nehôd v celej Európe. A taktiež je kľúčové zdôrazniť potrebu efektívneho systému raportingu a zdieľanie relevantných informácií, ktoré vyplývajú z nehôd, ako aj musíme platiť adekvátnu kompenzáciu. Parlament takisto v tejto revízii umožnil prehodnotiť oblasť chránenia práv obetí a príbuzných tým, že trvá na tom, že pomoc a informácie majú byť im poskytnuté do dvoch hodín. A napokon, pán predseda, chcem dôrazniť komisii potrebu prehodnotiť E, systém smernicu o raportingu o e, nehodách, aby sa navzájom tieto smernice doplňali. Myslím, že toto je skvelá práca a blahoželám našej spravodajkyni a tieňovým spravodajcom za ich úsilie. Ďakujem pekne, pán kolega, za vaše poznámky a za to, že ste boli presne včas. Pani Jilko Kačin, liberáli a demokratie. Pán predseda Pani komisárka, pani Malstrom, milí kolegovia, som veľmi hrdý na tento dokument, ktorý je výsledkom úspešného e, trilaterálneho rokovania aj s radou a komisiou. Chcem zablahoželať spravodajkyni za jej výsledok, za jej odvahu. Takto sme vytvorili rámec, ktorý dáva mnoho, veľa prospechov e, cestujúcim a v verejnosti vo, vo všeobecnosti a dá sa využiť ako model. Dopravný výbor pripravil dobrý dokument poslednú, poslednú jar, čo bol základ pre rokovania s komisiou a s radou. Chcem sa poďakovať taktiež asociácii e, e kontrolorov leteckej dopravy, ktorí nám pomohli, alebo dispečerov leteckej dopravy, ktorí nám pomohli v príprave tohto návrhu. A takto sme e, zabezpečili možnosť zmeny regulatornej situácie cez iné prístupy. Chceme trvať na tom, že plná sloboda a nezávislosť má byť poskytnutá vyšetrovateľom, nemajú byť posudzovaní príliš skoro. A úloha spravodlivosti a investigatívnych orgánov musí byť definovaná veľmi jasne. Parlament si myslí, že technické vyšetrovanie by malo byť chránené proti hociakému zasahovaniu zo strany súdnych orgánov a zo strany súdneho vyšetrovania. Musíme sa pokúsiť e, zabrániť všetkým incidentom a udalostiam, nielen tým, ktoré končia e, tragicky. Všetko čo je v pro, proti leteckej bezpečnosti, eh, musí byť zohľadené. Eh, správy o vyskyte alebo splnice o týchto správach musí byť eh, čo najskôr prehodnotená. EASA teraz prevzala veľmi jasnú úlohu. EASA nie je vyšetrovateľ, ona má konzultatívnu úlohu a môže pomôcť mnohým vyšetrovateľom. Spravodajkyňa zohľadnila všetky najdôležitejšie prvky, ktoré sme navrhli. Ďakujem, pán Lichtenberger. Beans. Zelený. Ja, herzlichen Dank. Uh... Ďakujem veľmi pekne, drahé kolegyne, kolegovia. Táto správa je skutočne mimoriadne dôležitá, pretože na Európskej únie prináša alebo spája informácie, ktoré najskôr existovali oddelenie, ale nevytvárali žiadny spoločný kontext, pretože neexistovalo ničem, čo by tieto informácie prepojilo. V období obrovského konkurenčného tlaku v leteckej doprave je tiež nevyhnutné, aby osoby, ktoré poskytujú ďalej informácie, boli chránené pred tlakom konkurentov alebo tlakom vlastného podniku. Nuž, treba skutočne zajistiť, aby tieto informácie, ktoré sú také potrebné pre prevenciu, boli aj chránené. No a to, aby bol vytvorený jasný systém, ako medzi právnym vyšetrovaním, ktoré je nevyhnutné, a technickou prevenciou boli dané do rovnováhy. Nož, ďakujem spravodajkyni z celého srdca. Naša spolupráca prebiehala veľmi hladko. Je, a týmto, touto správou, sme spravili veľmi dôležitý krok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Náš kolega Peter van Dalen, konzervatívci a reformátori. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Len niečo k rokovaciemu poriadku. E, Náš tieňový spravodajca mi povedal, že, bo, alebo mi povedala tieňová spravodajkňa, že to nemôže byť a preto by som rád využil jej čas. Vážený pán predseda, ja ďakujem spravodajkyni za jej vynikajúcu prácu k tomuto nariadeniu, ktoré je veľmi dobré. Je to dôležitý krok pre Európu, hlavne čo sa týka bezpečnosti vzdušného priestoru. Vážený pán predseda, keď sa máme poučiť z nešťastí, tak vyšetrovanie musí byť nezávislé, nesmú sa do neho zapájať aerolínie, organizácie spotrebiteľov, Predovšetkým však sú potrebné nezávislé justičné orgány. Keď štátne orgány nebudú môcť zaručiť nezávislé vyšetrenie, tak eh, to bude tak, ako keby ako keby bol cap záhradníkom. Nož. Ďalej, nezávislý vyšetrovací orgán ktorý kde spolupracovať s justíciou, treba niečo urobiť a zaručiť nezávislé vyšetrenie. Systém, takýto systém panuje v Holandsku. Je štátny orgán, ktorý vyšetruje a súčasne vyvodzuje závery. Nuž, ten systém, ktorý bol dohodnutý s radou, vytvára možnosť nezávislého vyšetrenia. Ten celkový balíček je pokrokom hlavne informácie o pasažieroch, ktorí sa stali účastníkmi leteckých nešťastí. Takže my preto budeme hlasovať za správu a podporíme spravodajkyňu. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz nasleduje pán Jacques Enan. Ďakujem pekne, pán predseda. Letecká doprava je najbezpečnejšia. Dosahujú sa najúžasnejšie výsledky, pokiaľ ide o znižovanie emisí CO2, takže všetko treba spraviť preto, aby to tak aj ostalo. E, zosieťovanie vyšetrovacích kancelárií v členských krajinách, to je dobrá myšlienka, ale e, každá kancelária musí naďalej e, byť zvrchovanou, aby nepodliehali nejakým tlakom výnosnosti falšujú sa náhradné diely, eh, low-costové eh, spoločnosti šetria na personály, No jednoducho sú tu mnohé hrozby. EÚ musí zakročiť a pán predseda láskavo poukazuje na to, že to tempo je pre tlmočníkov šialené. Ďakujem, pán predseda. EÚ musí zasiahnuť a e, konať zodpovedne. Nestačí e, mať e, čierne zoznamy a vyšetrovať nehody. Musí vyvíjať tlak na letecké spoločnosti, ktoré by nemali takéto optimálne bezpečnostné opatrenia. Za všetkými nehodami sú e, ľudské zlyhania, ale aj e, zlyhania leteckých spoločností, pokiaľ ide o organizáciu práce, čo sa týka ergonómie, kvalifikácií a tak ďalej. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Pamätajte na to, že ak hovoríte prirýchlo, tak e, je nemožné zaručiť jasné tlmočenie do všetkých oficiálnych jazykov, takže naozaj budete musieť hovoriť e, pomalšie a možno, že povedať o dve vety menej. E, ja som to isté zažíval e, posledných 5 rokov, takže ideme ďalej v rečníckom zozname. Teraz pán Luis de Grandes Pascual na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, mm, blahoželám spravodajkyni ku správe. Ďakujem za odvedenú prácu. Dohodli sme sa v prvom čítaní, ale predsa len niekoľko kritických pripomienok, pretože niekedy eh, je potrebné sa skoordinovať pri takýchto vyjednávaniach Zriekli sme sa možnosti e, využívať e, ADN a potom e, vyšetrovanie tých príčin nehod, ktoré sa opakujú. To je taktiež problematické. Existuje veľa sťažností, takže treba odlúčiť technickú a sú, technické a súdne vyšetrovanie španielská delegácia sa bude musieť zdržať, aj keď je za, pretože od roku 87 máme eh, letisko v, eh, na Gibraltári a viete, že sú tu iné, eh, že je tu iný právny rámec, takže kvôli tomu sa budeme musieť e, zdržať. Napriek tomu sme však za tú prácu spravodajkyni je užitočná. Ďakujem pekne za tieto slova. Teraz e, pán e, Zemke na dve minúty. Ďakujem pekne. Chcem v prvom rade jasne povedať, že našťastie Našťastie v Európe úroveň leteckej bezpečnosti sa neustále e, zvyšuje. Áno, sú neustále katastrofy a sem tam nehody, ale e, všeobecne sa dá povedať, že bezpečnosť sa zlepšuje. E, žiaľ, bezpečnosť to nie je niečo, čo je tu raz a navždy sem tam nehody a incidenty sa stávajú a vždy treba e, podrobne tieto nehody a incidenty zanalizovať profesionálne, nezávisle. Treba viesť takéto e, vyšetrovania na to, aby mohli byť vypracované čo najkompetentnejšie odporúčania a teda aj s cieľom v budúcnosti e, sa vyhnúť rovnakým nehodám. E, systém predchádzania nehôd v civilnom letectve e, ešte nie je plne operatívny. Nie je tu optimálne fungovanie. Ja dúfam, že práca nášho parlamentu a našej spravodajkyne nám umožní zmeniť k lepšiemu túto situáciu. Tento návrh bol e, veľmi kompetentne vypracovaný všetkými a hlavne spravodajkňou De Vejrak. Ale e, chcem zdôrazniť napriek tomu jednu vec. E, tento návrh je sprevádzaný viacerými e, prílohami a pozmeňujúcimi návrhmi a keďže je to kompromis, tak si myslím, že treba hlasovať hlavne za e, výsledok spoločných vyjednávaní medzi parlamentom a radou a všetky ostatné návrhy pozmeňujúce, ktoré sa zdajú byť logické, by mali byť zamietnuté. Ďakujem pekne, vážený pán poslanec. Teraz Präsident, meine Frau Kommissarin, ich möchte zunächst... Ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som chcela dodať niečo k jednému bodu, k čomu sa už nemohol vyjadriť na tieňový spravodajce Jelko Kačín. Nede tu len o vyšetrenie príčin, ale aj o ochranu obetí a rodinných príslušníkov obetí. No a naša skupina podporila to, aby rodinní príslušníci boli čo najskôr informovaní o tom nešťastí. A rovnako sa tý, týka partnerstiev osôb rovnakého pohľavia. V každom prípade tá správa, ktorú vypracovala spravodajkyňa, je vynikajúca. Súčasná smernica, súčasne platná smernica je, má už 16 rokov. My potrebujeme nové nástroje v nových podmienkach na to, aby sme mohli používať všetky dostupné informácie. V USA už um, dlho funguje systém, dám um, sa toto správou, uh, podarilo robiť dôležitý krok a preto ďakujem spravodajkni. Ďakujem pekne. Ďakujem. Náš kolega pán Mariančov, Marinesku, minúta 30. Ďakujem, pán predseda. Konštantný náraz v leteckej doprave Znamená, že musíme prispôsobiť náš právny rámec pre vyšetrovanie nehôd. Pani de Verac e, dosiahla skvelý kompromis, keď vyzvala na vytvorenie siete vyšetrovacích úradov, aby hrali svoju úlohu pri koordinácii školenia inšpektorov a výmene informácie. Je tu taktiež pokus zredukovať nezrovnalosti medzi členskými štátmi. To zabezpečí lepšie vyšetrovanie a lepšiu bezpečnosť, takže potrebný právny rámec bol vytvorený pre zapojení EASA do vyšetrovaní. Právny rámec takisto ponúka potrebnú rovnováhu medzi nezávislosťou vyšetrovania a prístupom pre súdne orgány, aby mali informácie a koordinovali vyšetrovania Pomoc a informácia pre obete je dôležitá tiež. Členské štáty musia mať národné akčné plány, núdzové plány pre pomoc obetiam. Sieť sa má použiť na výmenu informácií pre udalosti, incidenty a samozrejme je potrebné ich analyzovať a pomôcť bez, bez zlepšiť bezpečnosť. Pán kolega Jeff Higgins, minúta 30, prosím. Ďakujem, pán predseda je celkom jasné, že smernica z roku 1994 už odslúžila, je už zastarala a obrovská explózia v leteckej doprave znamená, že potrebujeme mať aktualizované bezpečnostné opatrenia, lepšiu koordináciu, inšpekciu a spoluprácu. Čo sa mi páči na tejto správe je, že jasne definuje úlohu kompetentných orgánov. Ja podporujem návrh, ktorý už spomínal pán Brian Simpson a spravodajkyňa kde kde EASA v žiadnom prípade by nemala hrať žiadnu úlohu vo vyšetrovaní. Ich úloha je certifikácia lietadiel, ale nie vyšetrovať e, situáciu v spojení s nehodami. Čo sa týka siete, bezpečnostných úradov. Znova toto vítam. E, školenia sú kľúčové, pretože potrebujeme zredukovať súčasné rozdiely medzi rôznymi štandardmi v rôznych členských štátoch. Zoznam pasažierov, to je jedna z najväčších traum e, pri veľkej nehode, to je oneskorenie pri získaní e, zoznamu cestujúcich a získanie do hodiny, to je veľmi dôležité. A keď máte niekoho, kto si zabukuje let, ale skutočnosť, že teraz budete už môcť získať e, meno toho, tej osoby a kontaktovať ju. A keď niekto zahynie v nehode, to je veľmi dôležité, pretože trauma je takmer neznesiteľná. Čo sa týka DNA, beriem to na vedomie, ale keď to urobíme, musíme mať niekoho, kto bude e, kontaktovaný. DNA môže prísť neskôr ale podporujem spravodajkyňu a blahoželám aj ostatným spolupravodajcom, ktorí odvedli skvelú právu. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz pán Artur zasadá. 1,5 minúty, pane. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Dnes diskutujeme o dokumente, ktorý má nesmiernu dôležitosť pre 800 miliónov cestujúcich, ktorí cestujú leteckou dopravou v Európskej únii každý rok. Toto je kľúčový dokument. 16 rokov sme mali jediné nariadenie. Nariadenie, ktoré ide nazad do čias, keď bola menšia letecká pr- premávka. Hovoríme o bezpečnosti 800 miliónov leteckých pasažierov a nebudeme mať bezpečnosť, ak nebudeme mať dobrovoľný reporting, reporting zo strany pilotov a členov posádok. Ak piloti a členovia posádok sa budú cítiť bezpečne v tom, že napíšu alebo budú prehovoria o incidentoch, ktoré sa stanú na palubách lietadiel, to je potom recept, pre leteckú bezpečnosť. Nebudeme mať leteckú bezpečnosť, ak e, vyšetrovacie orgány sa budú pod tlakom od e, prokurátorov, e, súdnych orgánov a médií, ktoré im dýchajú na krk aby okamžite poskytovali správy. Bezpečnosť musí byť na začiatku našho, našej agendy. Bezpečnosť občanov EÚ, toto je tak dôležité. Letecká bezpečnosť a jej pravidlá sú napísané tak povediac, v krvi obeti leteckých nehôd. Toto hlasovanie je kľúčové. Ďakujem. Teraz catch the eye, takže 5 žiadostí Prvý rečník to bude pán Adruver. Nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Už dva roky a jeden mesiac uplynulo od nehody na letisku Barachas 150 obetí a viacero osôb z Kanárskych ostrovov, takže zdieľame súcit s rodinami, ale dva roky po a technické vyšetrovanie ešte nie je ukončené. Členovia eh, príbuzní sa stále pýtajú, čo sa stalo a nie sú odpovede. Prečo je táto situácia takáto? Najskôr kvôli tomu, že eh, príbuzní nemajú prístup k týmto informáciám, pretože nie sú sprístupnené. Sú pritom dôležité, ak sa chceme vyhnúť opäť podobnej nehode. Ja dúfam, že to, o čom budeme hlasovať zajtra, teda toto nariadenie nám umožní uľahčiť technické vyšetrovanie a dúfam, že sa vyhneme aj, aby sa e, takéto situácie e, zopakovali. Takže blahoželám spravodajkyni za túto dohodu v prvom čítaní a dúfam, že sme neurobili príliš veľa e, ústupkov, pretože najdôležitejšie sú obete. Ďakujem pekne. Teraz pán Leichtfried na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najhoršie, čo môže byť, je keď ste príbuzní cestujúceho, odletí lietadlo a potom e, sa do, počujete, že došlo k pádu a vy neviete, čo sa deje. Ja myslím, že táto správa a e, dovolite zablažovať spravodajkyni, teda, že táto správa E, tu naozaj e, dosiahla niečo e, podstatné, možnosť uviesť meno osoby, ktorú treba upovedomiť a taktiež povinnosť pre spoločnosti do dvoch hodín uverejniť zoznam cestujúcich. To je niečo, čo podľa mňa je na najvyššie dôležité mať takéto záruky pre tých, ktorí nevedia, čo sa deje a e, dôležitá je aj tá rovnováha medzi e, systémom interného a externého vyšetrovania. E, a tá rovnováha sa ťažko dosahuje a pritom sa to tu podarilo ochraňovať tých, ktorí majú byť chránení, ale potom vedieť aj verejnosti poskytnúť jasné informácie. To je naozaj niečo, čo sa spravodajkyni podarilo. Opäť jej chcem zablahoželať a myslím, že odvedla naozaj vynikajúcu prácu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Bilbao má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja súhlasím, že cieľom tohto nariadenia sa, je sa vyhnúť novým e, nehodám a pritom e, e, konať zodpovedne E, naozaj sa tu zlepšuje koordinácia vyšetrovania vďaka tej sieti a taktiež je tu vyššia ochrana príbuzných. Je tu taktiež úplná e, dôvernosť, e, pokiaľ ide o informácie. Myslím, že treba myslieť aj na to, čo by si väčšina e, tých, ktorí sú súdení ešte predtým, ako sa začne vyšetrovanie, želali. Letecké spoločnosti by mali myslieť aj na e, ochranu príbuzných. Teraz pani Vertman má slovo. Ďakujem pekne. Letecká doprava e, zrastá bezpečnosť potrebujeme a preto potrebujeme nezávislé vyšetrovanie a taktiež opravné opatrenia a taktiež potrebujeme optimálnu e, bezpečnosť všetkých. Ja sa taktiež chcem e, pripojiť k tým, ktorí zablahoželali spravodajkyni. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má teraz pán Fernández. Ďakujem pekne, pani predsednička. Letecká doprava je zásadná pre slobodu e, pohybu a mobilitu našich e, občanov v globalizovanom svete. Máme nové ustanovenia, ktoré nám umožňujú e, zareagovať v prípade nejakej nehody alebo incidentu. Legislatíva žiaľ doteraz ešte nebola takto zaktualizovaná musíme zharmonizovať vyšetrovacie schopnosti vo všetkých členských krajinách. Najdôležitejšie je samozrejme v súčasnosti venovať sa prevencii a vyhnúť sa všetkým novým eh, nehodám. Netreba zabúdať na to, že eh, snaha za každú cenu znížiť náklady môže eh, ohroziť bezpečnosť. Nemôžeme obetovať ľudské životy na oltári iba hospodárskych ziskov. Teraz pani Cikau. Tikau. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem taktiež zablahoželať pani spravodajkyni De za to, že eh, dohoda bola možná v prvom čítaní sa týka vyšetrovania prevencie nehôd a incidentov. Členské krajiny musia e, zabezpečiť to, aby všetky letecké spoločnosti mali e, plán na pomoc príbuzným obetiam. My si myslíme, že tá dvojhodinová lehota, e, za ktorú má letecká spoločnosť byť schopná poskytnúť zoznam cestujúcich, že to je príliš dlhá doba. Taktiež by som chcela povedať, že my vítame návrh, ktorý má donútiť prevádzkovateľov v EÚ uplatňovať e, ustanovenia Montrealského dohovoru. Aj keď e, krajina, dotknutá krajina neratifikovala e, túto zmluvu s cieľom uľahčiť vyšetrovanie. EÚ musí mať e, dohody v oblasti civilného e, letectva. Posledný rečník je pán Kačín, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ak môžem, chcem dodať prvok, ktorý som nemohol spomenúť počas môjho prejavu predtým. Informácia pre príbuzných. Príbuzní musia mať rovnaké práva, nemali by nemal by byť diskriminovaný. Situácia sa však liší e, medzi členskými krajinami. Parlament chce chrániť tých, tie práva a privilégia príbuzných obetí, ktorí niektorých prizná, ktoré sú v niektorých krajinách uznávané a v iných nie. Podporujeme definíciu rodiny ktorá sa používa v krajine pôvodu obete. Myslíme si, že toto je dôležitý výsledok a dobrý kompromis. Druhá otázka, ktorú chcem zdôrazniť, je skutočnosť, že sme nevypracovali alebo nevytvorili nové inštitúcie. Naopak súhlas, spoliehame sa na sieť národných vyšetrovacích úradov, ktoré sú teraz čiastočne navzájom prepojené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a pani komisárka Malstrom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že to vysiela veľmi jasný odkaz e, e, cestujúcim a ich rodinám, keď je taký vysoký konsenzus na tejto plenárke a treba to brať ako dôkaz, akú prácu odviedla spravodajkyňa a tieňoví spravodajcovia. Ja sa teším na veľmi dôležitú prácu, ktorú máme pred sebou, keď zriadíme Európsku sieť eh, eh, orgánov pre vyšetrovanie nehôd v civilnom letectve. To je dôležitý krok k zlepšeniu kvality bezpečnostných vyšetrovaní, posilnenia nezávislosti a podpory vysokých štandardov investigatívnych metód a školení je dôležité, že nové pravidlá zohľadnia pokrok dosiahnutý v bezpečnosti v rámci Európskej agentúry pre leteckú bezpečnosť, ktorú, ktorá môže teraz pomôcť svojou e, expertízou a skúsenosťami. A, a chcem zúrazniť, ako mnohí rečníci, oni sa zúčastnia sa len ako technický poradca a bude sa deliť o svoje skúsenosti a hodnotenia v tejto veci a nebudú vyšetrovať nehody ako také. Komisia je zaviazaná, aby pracovala rýchlo, aby skompletizovala nové pravidlá na modernizáciu systému E, reportingu, výskytu incidentov a nehôd a napokon môžeme mať najlepšie nástroje, aby sme účinne e, odviedli svoju prácu a síce chrániť životy európskych cestujúcich. Ďakujem pekne za veľmi konštruktívnu rozpravu. Ďakujem pekne, komisia. A na záver teraz spravodajkyňa má slovo. Nech sa páči, pani Deverak, máte slovo. Ďakujem za všetky vyjadrenia k, toj, k tejto správe. Ja som to zabudla v úvode, ale chcem sa poďakovať komisii za eh, jej úlohu uľahčovača. Eh, pán Zemka, zajtra bude iba jeden pozmeňujúci návrh, je to materiálna chyba, eh, komisia tam zabudla na jeden odsek, takže to bude práve obsahom toho pozmeňujúceho návrhu. Pán Higgins ma možno nepočula, ale bol taký hľúk, že mu to môžem prepačiť. Pani komisárka to zopakovala. Agentúra ako mm, orgán, ktorý vydáva osvedčenia, nemôže e, viesť vyšetrenia, ale e, musí mať napriek tomu prístup k potrebným informáciám e, a teda poskytovať aj svoje vedomosti Pán kolega, e, žiaľ, vaša delegácia e, sa nebude môcť zúčastniť, to ľutujem, ale pritom my zvyšujeme e, objem informácií poskytovaných a taktiež pomáhame príbuzným. Tieňoví spravodajcovia potvrdia moje slova. Európsky parlament nerobil žiadne ústupky a prevažovali práve názory parlamentu. Ja som veľmi rada, že, tieto, že tento dokument, ktorý sa týka ľudských životov, je konsenzuálny. Dúfam, že zajtra e, sa to pretaví aj v jasnom hlasovaní za túto správu a teda potvrdíme aj úlohu parlamentu ako hnacieho motora, čo sa týka ochrany občanov, teda e, že budeme bojovať za Európu, ktorá ochraňuje. Ďakujem pekne. A ja vám ďakujem. Už rozpráva je týmto ukončená a hlasovať sa bude zajtra o 12.00. Drahé kolegyne a kolegovia, ďalším bodom nášho programu